tu tri mená, ktoré sa stali, teda spomenú uvedené tri mená a títo poslanci, tieto osoby presnejšie sa stali novými poslancami Európskeho parlamentu. A rada by som ich teda uvítala medzi nami pri práci Európskeho parlamentu. Ďalšou témou je otázka na ústne zodpovedanie a téma je nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami v EÚ. Chcem pripomenúť, že modré karty a požiadavky na každý aj si môžete zaregistrovať no, pardon, <laughs> elektronickou kartou. Takže slovo má pán Polčák ako spravodajca. Nech sa páči. Ja, musím. Takže ďakujem pani predsedkyne. Ďakujem pekne pani predsedkyňa za udelenie slova. Som presvedčený, že táto téma nebude až taká výbušná, že sa nám podarí dosiahnuť oveľa väčšiu mieru pochopenia jednoty naprieč frakciami. Ide o ústne otázky na komisiu a radu a na ne nadvezujúce otázky, ktoré sa týkajú nezákonného obchodu so zvieratami spoločenskými zvieratami a nadvezujeme na materiály pani Renaty Somber z predchádzajúceho obdobia. Ide o to, že už parlament prišiel s viacerými uzneseniami už aj v predchádzajúcom období na túto tému, ale slova aj akokoľvek dobre napísaný text nestačia. Treba priskročiť k činom a preto chcem vyzvať komisiu aj členské štáty, aby nás pozorne počúvali a prišli s rýchlou a účinnou reakciou. Jedná sa o tému, ktorá je veľmi dôležitá pre každého, komu nie je lahostajné utrpenie nelegálne chovaných zvierat. Ide o milióny poškodených spotrebiteľov aj o milióny poškodených zvierat s ohľadom na ich pohodu, v ktorej majú byť chované. Pašeráci dnes bohužiaľ sú v, po- situácii, že im nič nestojí v prekážke teda im nič nestojí v ceste, žiadne prekážky. A teda tento nezákonný obchod je tretím najvýznačnejším nelegálnym biznisom hneď po predaji zbraní a drog. Obrovským problémom hlavne v strednej a východnej Európy sú tzv. množiarne, teda kde psi a kočky, mačky sa chovajú ozaj vo veľmi e, sú v zlých podmienkách s vidinou rýchleho zisku. A, a spotrebitelia sú samozrejme klamaní, pretože sa často nezaujímajú o povod zvieratá, zvieraťa, alebo často dostávajú falošné podklady. Títo nelegálni chovateľia používajú rôzne veľmi rafinované triky, ktorými potenciálnych kupujúcich lákajú ku kúpia šteniatá alebo mačičky z, toho, z tejto množiarne a Obvykle e, je dôvod, že teda za nižšiu cenu a veľmi rýchlo zvieratko e, poskytnú. A potom dôsledok je, že psie útulky sú preplnené inými kvalitnejšími zvieratami. Zároveň sa treba pripraviť aj na to, že nelegálni chovatelia aj napriek sprísneniu pravidiel budú hľadať cesty, ako tieto pravidla obchádzať. Pokiaľ by niekoho nepresvedčilo to, že z týchto množiareň sú do sveta vyúšťané zvieratá, ktoré sú choré, tak odporúčam pozrieť sa k susedom cez Atlantik do USA, kde aktuálne sa potýkajú s epidémiou e, choroby, ktorá je odolná proti väčšine antibiotík a ktorá e, a ktoré toto ochorenie je práve e, spojené so šťanetami s množiarem. Príslušný americký orgán v eh, januári informoval, že toto vysokoinfekčné eh, ochorenie už dostalo dokonca aspoň 30 ľudí. A okrem toho je dôležité uvedomiť si, že okrem negatívnych dopadov aj na samotné zvieratá a nezákonný obchod so zvieratami, spoločenskými zvieratami, má aj širšie dopady, napríklad na eh, vnútorný jednotný trh. A proste tu ľudia si nevedomky kupujú takéto E, chore a traumatizované zviera. Preto chceme vyzvať členské štáty k vypracovaniu stratégií na to, aby sa v, pod, za účelom potlačenia klamilovej reklamy mohlo lepšie postupovať proti takémuto nezákonnému obchodu so e, spoločenskými zvieratami. Myslím, že dnes už je úplne zjavné, že neetické zaobchádzanie s domácimi maznáčikmi je celoeurópsky problém, ktorý si vyžaduje taktiež celoeurópske riešenie ten problém je skutočne cezhraničný. Súčasťou tohto riešenia by malo byť aj plošné a povinné označovanie, teda značenie domácich miláčikov a ich evidencia. A vďaka tomuto budú mm, proste dohľad na, e, vystupovateľné aj treba zatúlané zvieratá. Utrpenie zvierat pri nelegálnom chove a následnom transporte naprieč Európou, pri ktorom ročne trpia 100 tisíce šteniat, a mačiatok, tam tomuto treba tiež urobiť, učiniť koniec. preto treba uplatňovať predličné kontroly. Žiaľ, tie v súčasnosti sú dosť bezzubé. Tieto divoké množiarne, ktoré existujú, tieto často veterinári neodhalia. V podstate veterinári kontrolujú iba tie registrované chovné stanice a oceňujem práve dobré jednanie s kolegami, je tu návrh na viacero veľmi dobrých zmien, ktoré by znamenali veľký krok vpred v boji s nelegálnym chovom zvierat, konkrétne spoločenských zvierat. Apelujem na členské štáty, aby tomuto problému venovali náležitú pozornosť a aby vystúpili jasne a rozhodne na obranu tých, ktorí sa sami brániť nemôžu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pokračujeme v rozprave. Pani kolegyňou Brnčak štátnou tajomničkou. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení členovia a členky Európskeho parlamentu. Za posledné roky sa legálny obchod so spoločenskými zvieratami stal veľkou výzvou pre príslušné orgány členských štátov. Najdôležitejšie problémy v tejto tzv. pet travel eh, scheme predstavovali um, obchod cez internet a s tým spojené riziká, Určité negatívne dopady sa týkajú aj verejného zdravia a najmä blahobytu týchto zvierat. Ja súhlasím s tým, že táto situácia si vyžaduje našu plnú pozornosť a dúfam, že všetky členské štáty sú si plne vedomé tohto problému. Na konci roka 2018 sa 17 členských štátov zapojilo do kontroly online obchodu so spoločenskými zvieratami. Ukázalo sa, že veľké percento zvierat ponúknutých na predaj takýmto spôsobom eh, nepokrývalo základné veterinárne a ďalšie požiadavky. Existujúca EU legislatíva vyžaduje určité požiadavky na mláďatá a zvieratá, ktoré sa pohybujú na trhu v rámci EÚ. Ide o oficiálne kontroly, avšak vyžaduje si to ešte ďalšie metódy na eh, um, zabezpečenie pohody zvierat. Dúfame, že budú e, prijaté nové legislatívne akty na zabezpečenie dobrej pohody zvierat tá, teda tieto diskusie zvýraznili komplexnosť celého problému a potrebu kooperácie medzi všetkými kompetentnými orgánmi vo všetkých členských štátoch. Očakávame, že tieto diskusie, ktoré budú pokračovať v pracovnej skupine o elektronickom obchode, sa budú rozširovať ďalej aj na dobrovoľné skupiny e, pracovné členských štátov týkajúce sa pohody zvierat a elektronického obchodu obchodu s nimi. Tieto aktivity um, podporili ďalšie naštartovanie uh, práce k týmto témam v členských štátoch. Dúfame, že to bude mať dopad aj na vypracovanie novej legislatívy. Ďakujem. Prechádzame teraz ku komisii. Pani komisárka Kyriakides, máte slovo, prosím. Ďakujem, pani predsednička, vážené členky a členovia parlamentu. Toto je téma, kde ja sama sa cítim veľmi dotknutá, pretože my ako aj parlament e, cítime potrebu zastaviť tieto aktivity, ale musíme sa odpichnúť od faktu, že obchod so spoločenskými zvieratami je skôr regulovaný na úrovni členských štátov. Čo sa týka e, št- teniatok a mačiat, respektíve e, psov a mačiek, tak je to upravené na základe e, legislatívy pokrývajúcej národné teritória. Jasné pravidlá platia aj na komerčné, aj nekomerčné presuny týchto spoločenských zv- zvierat. E, pravidlá sú vytvorené tak, aby chránili najmä chorob, e, tieto zvieratá pred chorobami a zabránili šíreniu nákaz. všetky zvieratá by mali byť e, príslušným spôsobom očkované a aj označené. Ak však nie sú dodržané všetky e, pravidlá, môžeme to vzťahnuť na to, že jednotlivé členské štáty nepokrývajú túto tému dostatočne. Chceli by sme posilniť právny rámec, aby sme jednotlivým členským štátom pomohli v boji s nelegálnym obchodom. V apríli 2021 by sa mal dostať do platnosti legislatívny predpis e, týkajúci sa množenia psov a mačiek a ich pohybu medzi jednotlivými členskými štátmi. A po druhé, e, členské štáty by mali schváliť jednotlivé sústreďovacie strediska, z ktorých by sa potom tieto zvieratá mohli dostať na obchodné i neobchodné účely do iných členských štátov a mali by tam byť kontrolované a kontrolovateľné. Je však zásadné, aby všetky tieto pravidlá boli plne účinné a aj kontrolované a v tomto sa musíme spoľahnúť na aktivity členských štátov. Členské štáty by mali dostať na základe týchto legislatívnych predpisov do ruky účinné nástroje na kontrolu internetového obchodu s týmito zvieratami a mala by sa tak e, zabezpečiť pohoda zvierat aj vytvorením platformy pre pohodu zvierat. Všetky zainteresované strany by mali dostať usmernenia pre zachovanie dobrého zdravia spoločenských zvierat. Po tretie, mali, mali by sa rozšíriť príklady dobrej praxe pri množení e, spoločenských psov a mačiek. veríme tomu, že je potrebné pokryť otázku proporcionalitu, aby sme znížili riziko pre zdravie týchto zvierat, nehovoriac aj o pridanej hodnote v rámci EÚ. Budeme monitorovať detálne túto situáciu, budeme so všetkými zainteresovanými stranami a členskými štátmi naďalej spolupracovať, aby sme zastavili nelegálny obchod s týmito zvieratami. Ďakujem pekne, pani komisárka. Začneme v prvom kole kole eh, s rečníkmi jednotlivých eh, politických strán pán Mažilis za eh, PPE. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Počas prvej svetovej vojny vojak Švejk začal so svojím obchodom, obchodoval so psami. Teraz je to trošku modernejšie, zvieratá sú ponúkané online, ale myslím si, že sme nezvážili všetky možné rizika. Čiže táto situácia pre nás predstavuje veľký problém a môžeme spomenúť rôzne príklady ohrozenia, napríklad vírus korona. Nelegálne obchodovanie so zvieratami zvyšuje ešte výraznejšie riziko rozširovania tých, tejto nákazy. Napríklad v Holandsku e, sa vyskytol prípad, prípad besnoty, a najmä kvôli neprimeraným podmienkam pri doprave týchto zvierat, pretože zvieratá sú pokladané za tovar, avšak oni sú živými bytostiami, preto musíme hovoriť o pohode zvierat a taktiež o ochrane spotrebiteľa. E, povinná registrácia mačiek a psov v EÚ by bola určitou odozvou na tento problém a nie je to poprvýkrát, kedy musím spomenúť um, e, nedostatočný vedecký výskum v tejto oblasti musíme taktiež zabezpečiť, aby e, sa aplikovali reštriktívne sankcie v prípade nelegálneho e, obchodu so zvieratami. Pani kolegyňa Spurek za SAD. Ďakujem, pani predsednička. Každý rok sa nelegálne obchoduje s veľkým množstvom spoločenských zvierat. Sú predmetom dlhého presunu cez EÚ bez primeraných podmienok a vody. Má to negatívny vplyv nielen na pohodu zvierat, ale aj na ochranu spotrebiteľov a verejné zdravie. Potrebujeme silnejšie postihy, výraznejšie pre um, nelegálnych obchodníkov, potrebujeme výcvik v právnej oblasti a vo vymožiteľnosti práva, najmä čo sa týka špecifických prípadov nelegálneho obchodu so spoločenskými zvieratami. Vyzývame komisiu, aby navrhla e, prísnejšie pravidlá pri registrácii mačiek a psov a taktiež prísnejšie pravidlá pri licencovaní všetkých chovateľov, množiteľov Taktiež medzi členskými štátmi by mal byť lepšie zabezpečený online obchod, pretože asi 80 nelegálneho obchodovania sa deje online. Mali by sme zabezpečiť kampane eh, rozširovania verejných informácií, ktoré by mali poukázať na negatívne dopady online obchodu so spoločenskými zvieratami a mali by sa predávať len zvieratá, ktoré boli chované, rozmnožované a držané príslušným spôsobom. E, apelujeme na členské štáty, aby rozširovali viac informácií a naštartovali informačné e, kampane a e, v tom, aby si ľudia skôr adoptovali zvieratá a nekupovali ich. Lepší výskum tejto témy by zabránil nelegálnym e, obchodníkom pokračovať vo svojich aktivitách. Pokračujeme pánom Hojsikom za Riniu. Pani predsednička, vážený pán komisár, pre, vážené predsedníctvo, 100 tisíc šteniatok, to je odhadované číslo, šteniatok, ktoré je každý rok vyvážané z mojej krajiny zo Slovenska. Väčšina týchto zvierat je obchodovaná nelegálne. Nikto nemyslí na pohodu zvierat, mačiatok, šteniatok a ďalších zvierat. Je to súčasť organizovaného zločinu. Ten istý organizovaný zločin, ktorý um, pašuje eh, heroín alebo ľudí alebo zbranie. Ide taktiež o problém eh, daňových strát a problém verejného zdravia. Je to nový fenomén, ktorý dominuje všeobecnému obchodnému sektoru a to sú online platformy v celej EÚ. Preto potrebujeme, aby Európska komisia sa silnejšie zasadzovala vo svojich aktivitách, e, vydávala usmernenia a trvala na identifikácii zvierat aj e, cezhraničným spôsobom, aby všetky členské štáty začali s implementáciou a vymáhaním legislatívnych predpisov, pretože to, čo zažívame, je kríza a to, čo potrebujeme, je akcia, aktivita a nie slova. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pokračujeme v rozprave kolegom Dreostom za politickú skupinu ID. Pán predseda, pani predsednička, pán komisár, organizované zločinecké skupiny nielen v Taliansku pokračujú so svojimi aktivitami. Aj u nás ide o niekoľko stotisíc šteniatok a mačiatok, obchodovanie s ktorými viedlo k e, obrovským finančným stratám. Vo Friulsku a Benátsku nedávno policia odhalila organizované bandy, ktoré obchodovali s týmito zvieratami pôvodne z východnej Európy. Boli v hrozných podmienkach, šteniatka a mačiatka boli hneď po pôrode odoberané matkám. Musíme zaviesť prísny systém sankcií a musíme zabrániť tomu, aby dochádzalo k nelegálnemu obchodovaniu. Ide o legislatívu, ale taktiež o to, ako zlepšiť spoluprácu v cezhraničnom styku medzi colnými a ďalšími orgánmi. A príkladov je celý. Rád je veľmi dôležité, aby sme sa tomu venovali. Pán Kerejro za skupinu zelených. Obrigado, Presidente. Na Sérvia, um bulldog francês custa em média 375 e e euros. Francúzsky buldoček stojí asi 350 eur, vo Švédsku 1800, vo Francúzsku a Nemecku asi 1500 eur a tieto rozdiely medzi cenami v jednotlivých krajinách jasne ukazujú, aký silný je nelegálny obchod s psami a mačkami v EÚ a povzbudzuje to nelegálnych obchodníkov pri predaji do tých krajín, kde je um, výnos najvyšší dokážu e, falšovať očkovacie preukazy, najmä preto, lebo neexistuje Európsky register chovateľov. Psy a mačky sú takto prepravované v absolútne hrozných podmienkach, žijú v hrozných útulkoch. Aby sme zabránili takémuto nelegálnemu obchodu, Európska komisia musí prinútiť členské štáty, aby mali oficiálne registre ale to nestačí. Tieto systémy budú efektívne len vtedy, ak dôjde ku um, kríženiu týchto údajov na európskej úrovni. Pre nás je to jasné, v opačnom prípade je akákoľvek snaha jednotlivého členského štátu márna. Pani kolegyňa Hazekamp za GUE NGL, prosím. Domáce zvieratá nám prinášajú veľkú radosť, ale za obchodovaním s týmito zvieratami sa skrýva veľká bolesť. Eh, kedykoľvek ľudia vyhadzujú, eh, odhadzujú alebo dokonca usmrcujú alebo týrajú domáce zvieratá. Pani komisárka, vedeli ste o tom, že v Írsku dostávajú závodné psy steroidy a rôzne ďalšie nedovolené prípravky, aby eh, dokázali behať stále v kruhu na závodníckej dráhe. Taktiež sú tieto zvieratá týrané, ob, e, obesované na stromoch, ak svojim majiteľom neprinášajú želané peniaze. V celej Európe sú usmrcované jedom, e, mačiatka sú im e, odrezávané uši alebo sú dokonca celé vrhy topené v celých fabrikách veľkých sa rozmnožujú zvieratá, ktoré sú potom predávané online. Takéto fabriky, takéto množiarne by sa mali zakázať. Všetky zvieratá musia byť čipované a registrované tak, aby sme zabezpečili vyššiu mieru kontroly. Musia byť vyššie Um, pokuty a musí, musí byť zabránené falšovaniu týchto uh, chovateľských preukazov. Ďakujem pani kolegyňa Evi za nezaradených. Grazie, prezidente. Chi acquista un cuccio... Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Kto si kúpi šteniatko, pravdepodobne nechce financovať uh, organizovanú kriminalitu kto si kupuje šteniatko, ten istotne nechce, aby mačiatka a šteniatka boli už v mladom veku odňaté od rodičov a potom, že sú transportované v takých strašných podmienkach. Ale takto to jednoducho je. Toto sa deje, eh, keď si niekto kupuje online zviera v Európe. Táto nočná mora už musí prestať a skončiť sa. Potrebujeme riešenie, potrebujeme záväzný systém identifikácie na európskej úrovni, na to, aby národné databanky sa mohli zriadovať, ktoré budú navzájom prepojené a takýmto spôsobom bude možná spätná vystopovateľnosť všetkých zvierat. Potrebujeme prísnejšie sankcie a kontroly. Nejde tu iba o otázku obchodu so zvieratami, ale aj otázka veterinárna. Ďakujem pekne. Teraz slovo dostane pán Arimo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka, vážená pani zástupkynia rady. Kto nepozná mačku alebo psa ako dobrého sprievodcu, ja som z malého družstva, kde sa skutočne veľmi obozretne nakladá so zvieratami. Zvieratá nemôžu hovoriť, musíme to robiť v ich mene my. Veľa psov a mačiek sa nezachádza s nimi správne v Európe. Nelegálny obchod prekvitá a podmienky sú strašné. Šetrí sa na tom všetkom, aby sa urobil ešte dodatočný profit. Musíme urobiť niečo, navrhujem štyri opatrenia. Musíme posilniť kontroly v členských štátoch. To je kompetencia členských štátov, nie komisie, to si uvedomujem. Potrebujeme jednotné štandardy Potrebujeme celoeurópsky systém registrácie, ako aj prepojené databanky a poštote potrebujeme lepšiu reguláciu ohľadne internetového obchodu. Vo Valonsku, odkiaľ som ja, takéto opatrenia máme, ale prijal sa zákon, kde online obchod sa reguluje, mohol by to byť príklad, potom možno zvieratám sa bude vodiť lepšie. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Čuodaru. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ide o veľmi vážny problém, o ktorom tu hovoríme, treba ho brať vážne. Ja vám ako lekár môžem povedať, že musíme chrániť život, či už ide o zvieratá alebo o ľudí. Tak ako pristupujeme k zvieratám, to neakceptovateľné. Potrebujeme prísnejšie opatrenia. V rumunskom parlamente sme už prijali zákon, kde týranie zvierat je trestané väzením. A myslím si, že mohla by to byť inšpirácia aj pre iných. Ďalší problém je ten, ktorý vyvstáva, ak sa pozrieme na verejné zdravie. Ide tu o šírenie infekčných ochorení a práve pokiaľ ide napríklad o koronavírus, treba to zohľadňovať. A po tretie, musíme e, zohľadniť aj subsidiaritu. Potrebujeme jednotné zákony v celej Európe, potrebujeme prísnejšie tresty proti tým, ktorí nelegálny obchod prevádzkujú a potrebujeme opatrenia na európskej úrovni, aby sme zvieratá chránili. Ďakujem pekne a ďalej dostane slovo pán Hautema, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka, vážená pani komisárka. Ja si pamätám dobre, keď som bol malý, dostali sme šteniatka, to bol najkrajší darček, ktorý som kedy dostal. A toto šteniatko malo teda u nás úžasný život, u nás na družstve. A toto jednoducho v súčasnosti nie je tak. Vidíme, že zvieratá sa dostanú na svet v zlých podmienkách, zle sa s nimi zaobchádza. A častokrát zvieratá e, sa dostanú k takýmto ľuďom, kde potom e, uhynú. To je neakceptovateľné utrpenie zvierat a je to vlastne utrpenie aj pre tie rodiny, ktoré sa musia o takéto zvieratka starať. Tento nelegálny obchod, nelegálny chov zvierat musí byť ukončený. To jednoducho nie je hodné Európskej únie a ja by som apeloval na komisiu, aby sa to kontrolovalo a prísne sankcionovalo. Ďakujem pekne pani Mec. Ďakujem pekne pani predsednička. Každý rok tisícky spoločenských zvierat sú predmetom nelegálneho obchodu v Európskej únii. Tieto zvieratá sú zle krmené, príliš čoskoro odstavené od rodičov, predané nelegálne v Európe. Okrem teda blahobytu zvierat, okrem tej pohody zvierat. Ide tu aj o spotrebiteľov. Tieto zvieratá majú niekedy nakazlivé choroby a spotrebitelia, ktorí nie sú oboznámení, môžu byť vystavení chorobám a potom e, môžu byť aj sankcionovaní za to. Aby sa zastavil tento nelegálny obchod, žiadame od komisie poprvé, aby sa zlepšila vystopovateľnosť tým, že navrhujeme harmonizovaný systém registrácie zvierat, po druhé, potrebujeme ukončiť nelegálnu reklamu online. Na to potrebujeme identifikáciu predajcov. A po tretie, treba zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi na to, aby sa zastavil tento nelegálny obchod. Tieto opatrenia sú urgentné a potrebné na to, aby sme bojovali proti týmto kriminálnym sieťam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán kolega Komíny Olivieres. Naredenie Č3 z roku 2006 práve hovorí o takýchto zvieratách, spoločenských zvieratách a do, okrem toho je to predpis, ktorý nenapomáha e, hladkému priebehu obchodu a akčný plán výboru Envy s cieľom riešiť tento problém je jasný. Ide o lepšie uplatňovanie príslušného predpisu. A ide aj o veterinárov, aj tých, ktorí sa podielajú na e, propagácii a predaji týchto e, zvierat. A ide tiež o to, aby aj colné orgány spolupracovali kvalitnejšie. Nesmieme zabúdať na to, že pohoda týchto zvierat súvisí úzko aj s pohodou ľudí. A preto e, musíme dávať pozor na to, aby tieto, to obchodovanie neprebiehalo e, ako obchodovanie s chorými zvieratami. Čiže mali by sme byť humannejší. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani kolegyňa Glavak. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, Odhaduje sa, že mesačne medzi členskými štátmi Európskej únie zhruba 46 tisíc psov sa predáva. Tieto nie sú registrované, veľa z nich je chorých, nie sú zaočkovaní a majú falošné alebo žiadne dokumenty. Ich pôvod sa nepozná a veľa z týchto zvierat uhynie po predaji. Takže nelegálny obchod je vlastne najlepším obchodom vlastne po zbraniach a drogách na celom svete. Takisto sa predávajú tieto zvieratá a potom to má dopad aj na e, vlastne nie len zdravie zvierat, ale aj zdravie ľudí a preto registrácia, registrácia všetkých psov a mačiek je prvý krok v boji proti nelegálnemu obchodu. V záveroch rady z decembra minulého roku počas predsedníctva fínskeho rada apelovala na komisiu, aby sa, odhadovala, no, aby sa odhadovali náklady k zabezpečeniu e, a zvierat. A tieto, koleg- tieto údaje sú jednoducho smutnou realitou, kolegovia, treba to zlepšiť. Ďakujem, spontánna rozprava, iba dvaja prihlásení, môžem dať slovo obom. Prepačte. Ospravedlňujem sa. Teraz ešte v rámci rozpravy dostane slovo pani Adinolfi. Nech sa páči, prepáčte, ospravedlňujem sa, preskočila som vás. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, kolegovia a kolegyne, článok 13 Lisabonskej zmluvy píše, že zvieratá sú cítiace tvory a preto ich treba chrániť aj tak s nimi aj zaobchádzať ale ešte stále sa k nej pristupuje ako k veciam. Hovoríme o nelegálnom obchode, napríklad šteniatok, ktoré sú prepravované v nákladných vozidlách ako tovar alebo batožina, aby nelegálne boli predané niekde v Európskej únii. Je to jednoducho súženie týchto tvorov. Ale je tu ďalší problém, napríklad preprava domácich zvierat. Pre veľa občanov je napríklad vycestovanie so štvorným priateľom nemožné, keď chcete napríklad letieť, pretože nie všetky letecké spoločnosti to povolujú. Alebo sú tam určité hmotnostné obmedzenia, alebo počet je obmedzený. A potom sa niekedy to transportuje aj v nákladnom priestore, ako keby to bola nejaká vec. Všetky letecké spoločnosti by mali byť zaviazané k tomu, aby domáce zvieratá akceptovali aby tieto bezpečne mohli cestovať. Mali by cestovať a nie transportovať ako balíky. Nekupujte, adoptujte. Ešte raz prepáčte, hovorí pani predsednička, že som vás takmer preskočila. Teraz zostane slovo v rámci spontánnej rozpravy. Prvý prihlásený z dvoch. A takže najprv dostane slovo pán Pospíšil. Děkuji pěkně, paní předsedající Vážená pani komisárka, na úvod ste povedali, že nelegálny obchod so zvieratami je záležitosťou národných štátov. Prepáčte, to je alibizmus. My v Českom parlamente sa snažíme presadiť tvrdšiu úpravu trestného zákonníka, pokiaľ ide o sankcie proti tomuto obchodu. Diskusie poukazujú na to, že žiadna členská štáta nie je schopná to sama vyriešiť. Ide tu organizovaný medzinárodný zločin, toto už kolegovia jasne povedali. Ide tu o štatisíce malých zvierat, ide tu o obrovské utrpenie týchto živých tvorov. A bez toho teda, aby EÚ a orgány ako komisia pripravili účinné celoeurópske riešenie tej situácie, tak žiadny členský štát tento problém nevyrieši, ani keď sa bude chcieť o to pokúsiť. Takže prosím vás, venujte sa tejto téme, vaša odpoveď bola vyhýbavá a snažte sa nájsť také riešenie, ktoré vyrieši tento organizovaný zločin, kde unikajú miliardy na daniach, ale hlavne trpia nevinné zvieratá. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz ešte dostane slovo pán Austrievičus. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka. Európa zakázala obchod s otrokmi už dávno, ale teraz v 21. storočí nevieme zabezpečiť adekvátne podmienky pre naše spoločenské zvieratá. Európska únia, ktorá vytvorila vysokú, hospodárstvo na vysokých štandardoch a sme lídrom v oblasti inovácií a technológií, nemáme tú politickú vôľu a sílu na to, aby sme vytvorili identifikačný a registračný systém pre zvieratá. Hovoríme pyšne o našich výdobytkoch, ale ešte stále nemáme jednotný, jednotnú databázu v tejto oblasti je tu riziko, e, že prí, zvieratá prídu o zdravie, že ľudia sa môžu nakaziť a zároveň, keď riešime toto riziko, tak vlastne podporujeme našou nečinnosťou nelegálny obchod. Takže komisia musí zakročiť bezprostredne na to, aby posilnila zdravie zvierat mali by sme tento moderný typ otroctva ukončiť. Ďakujem pekne a teraz za komisiu dostane slovo pani Kyriakides. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať všetkým za túto dôležitú tému. Počula som vaše vyjadrenia. Mňa nemusíte presviečať, že máme toho spraviť viac. Ja som pyšná majiteľka domáceho zvieratka. Ja rada sledujem, čo sa deje v posledných rokoch, pokiaľ ide online obchod a chcela by som povedať, že zdieľam s vami to, že veľa z toho, čo vidíme, je, aby som to jemne povedala, extrémne smutné a dokonca aj šokujúce, takže mňa nemusíte presviečať, že treba viac spraviť. Avšak zopakujem, že komisia aj ja osobne sme sa zaviazali, že budeme hľadať riešenia na ukončenie nelegálneho obchodu mačieka zvierat, mačieka psov, ja súhlasím, že môžu sa vyriešiť tieto otázky novým zákonom, pretože legislatíva záväzná, pokiaľ ide, obsahuje to prvky záväznej legislatívy, a máme teda, ak nie všetky potrebné opatrenia, tak ich budeme mať aspoň viac, aby sme zabránili a pomohli členským štátom bojovať proti týmto neakceptovateľným postupom. A musíme však aj vymáhať pravidlá. My vieme, že veľa z tých pravidel nie je vymáhaných. Všetky zúčastnené strany musia zohrať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o príjmanie usmernení. A mňa teda veľmi zaujímalo a súhlasím s tým, že ma, potrebujeme väčšiu verejnú osvetu v tejto oblasti. Pokiaľ ide o nové nariadenie ohľadne kontrol, to privádza rýchlejšie sankcie a takisto aj možnosti sankcionovať online obchod. A myslím si, že ak budeme spolupracovať, môžeme zastaviť nelegálny obchod spoločenských zvierat. Je to hrozba, ktorá ohrozuje e, jednotný vnútorný trh, ako aj pohodu zvierat a zdravie zvierat a ja môžem vám slúbiť ako komisárka, že ja to budem skutočne bezprostredne sledovať a Uvidíme, ako sa ten nový zákon implementuje a čo sa ešte dá spraviť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz úplne na záver dostane slovo pani e, štátna tajomnička pani Berniač. Nech sa páči. Vážení poslanci, poslanky, nechcem sa poďakovať za túto diskusiu ohľadne ochrany datného vnútorného trhu a ochrany práv spotrebiteľov, pokiaľ ide o nelegálny obchod so zvieratami domácimi. Je to komplexný problém, ktorý musia riešiť členské štáty, kompetentné orgány, ktoré sú primárne zodpovedné, aby zabezpečili spoločne s komisiou vymáhanie zákona, tak ako to bolo prijaté zo strany kolegislátorov. Posledné závery rady ohľadne pohody zvierat je dôležitý prístup, postup, pokiaľ ide o pokrok v tejto oblasti. Na záver by som zdôraznila, že sa tešíme na pokračujúcu diskusiu v kontexte Európskej platformy o pohode zvierat v rámci pracovnej skupiny o elektronickom obchode. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne aj my vám. Týmto končím rozpravu k tomuto bodu programu. Na záver rozpravy bol predložený e, predmetný návrh e, z výboru pre životné prostredie. Hlasovať sa o ňom bude zajtra. Zajtra v stredu budeme od 9. pokračovať schôdzi. Program je zverejnený na webovej stránke Európskeho parlamentu k nahliadnutiu. Želám vám pekný večer a odpočnite si cez noc a končím teraz schôdzu. Ďakujem pekne.